vyhnúť. Preto som veľmi rada, že toto uznesenie tu je. A naozaj robím všetko, čo je v mojich silách, aby som presadila e, toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne pani baronka Eštonová. Teraz uzavrieme túto rozpravu a ideme na ďalší bod naše rokovanie, a to je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľke únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s nadobudnutím platnosti dohovoru o kazetovej munícii 1. augusta 2010 a úloha EÚ. Nech sa páči, máte opäť slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi vďačná za možnosť hovoriť o otázke e, kazetovej munície. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá chvíľa, kedy treba o tom hovoriť, e, keďže o mesiac vstupí do platnosti dohovor o kazetovej munícii. Ako určite viete, je to norská iniciatíva, ktorá by mala zabrániť e, skladovaniu a prevozu kazetovej munície. Pozemné míny predstavujú obrovskú hrozbu pre životy civilistov. Postihujú predovšetkým deti. Samotná povaha kazetovej munície ide proti princípom humanitárnej pomoci. Tieto bomby alebo táto munícia má nedozierne následky, môže vybuchnúť kedykoľvek. Niekedy aj 10 ročia po ukončení konfliktu. Z toho dôvodu Európska únia sa zaviazala urobiť všetko, čo len môže, aby dosiahla úplný zákaz tejto smrteľnej munície. V decembri 2008 sme sa dohodli na tomto dohovore. Len za 1,5 roka 106 štátov podpísalo tento dohovor a 36 štátov ratifikovalo dohovor o kazetovej munícii. Určitým spôsobom nám to pripomína inšpirujúcu dynamiku dohovoru o boji proti pozemným mínam. Dúfam, že sa nám podarí znížiť a nakoniec úplne zlikvidovať výrobu, používanie a prevoz kazetovej munície. Vážený Európsky parlament, Európska únia ako celok je zaviazaná a zaviazala sa bojovať proti kazetovej munícii. Hoci nie všetky členské štáty EÚ sú stranami dohovoru, vo všeobecnosti sa chápe, že Európska únia môže a musí zohrávať aktívnu úlohu v tejto oblasti. Ako vie Európsky parlament, Európska únia naďalej podporuje širšie rokovania o protokole o zákaze kazetovej munície v rámci OSN, kde sa hovorí o konvenčných zbraniach. Naším cieľom je dosiahnuť čo najviac krajín, ktoré pristúpia k tomuto dohovoru. Dohovor o konvenčných zbraniach je dohovorom OSN, takže je to naozaj viacstranný nástroj, ktorý sa používa v čo najširšej miere. Ustanovenia a protokoly tohto dohovoru naďalej bojujú proti dôsledkom, ktoré musia znášať obyvateľia postihnutých regiónov. A presne toto robíme aj v rámci nášho dohovoru od roku 2007 v rámci spoločnej činnosti Európskej únie a jej inštitúcií. Pri rokovaniach o dohovore o kazetových muníciách Európska únia sa snaží dosiahnuť zákaz výroby, nielen skladovania a prevozu kazetovej munície. Chápem, že rozsah tohto dohovoru nemohol byť taký široký ako rozsah dohovoru o konvenčných zbraniach. Ale keby sa nám podarilo dosiahnuť účasť tých štátov, e, ktoré vyrábajú kazetovú muníciu a skladujú a prevážajú túto muníciu, tak sa dostaneme bližšie k našim cieľom. Pokiaľ ide o samotný dohovor, som naozaj veľmi rada, že už je e, pripravené prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční e, v novembri 2010. Stretnutie v Santiago v júni ukázalo, že mnohé štáty sa angažujú v tejto oblasti. Mnohé členské štáty Európskej únie zohrali dôležitú úlohu ako priatelia predsedu pri diskusiách. A pokiaľ ide o konkrétnu pomoc tretím krajinám, chcela by som zdôrazniť, že Európska únia bola veľmi aktívna trváme na tom, aby sa tretie krajiny zbavili tej kazetovej municii, ktorú majú nahromadenú. A budeme pomáhať takým krajinám ako Afganistan, Laos, Kambodža, Libanon alebo Sudan pri ich snahe zbaviť sa tejto munície. Za posledných 10 rokov Európska únia venovala viac ako 300 miliónov eur pri práci v boji proti pozemným mínam ale aj kazetová munícia spôsobuje každodennú hrozbu pre ľudí. Som preto veľmi rada, že aj tento parlament sa venuje tejto otázke. Ďakujem pekne pani eh, baronka Štorová a v mene skupiny ľudovcov vystúpi pán Kaler dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj vysokej predstaviteľke za jej úvodné slova. Ja v plnej miere e, podporujem to, čo ste spomenuli. Myslím si, že by sme mali vypichnúť aj to, čo Európska únia v oblasti odstraňovania týchto zbraní už vykonala. E, vojny a občianské vojny sú vždy tým najhorším scenárom pre všetkých zúčastnených, ale v rámci týchto hrozných udalostí sú predsa len ešte e, tie najhoršie zbranie, to sú tieto druhy kazetovej munície, ktoré majú veľmi ničivé účinky a to dlhodobo. A preto je potrebné, aby sme na jednej strane 1. augusta dokázali skonštatovať, že e, tento dohovor nadobudne účinnosť a ďalej je to vhodná príležitosť, aby Európsky parlament najmä prispel k tomu, aby sme si urobili poriadok vo vlastných radoch a síce, aby tie členské štáty, ktoré ešte nenaplnili svoje E, ciele, ktoré ešte buď nepodpísali alebo neratifikovali e, tento dohovor, aby tak urobili čo najskôr, e, napríklad do konca tohto roka. Predpokladám, že do 1. augusta by bolo vhodné, keby sme si uvedomili, že sa nám to nepodarí silu, pretože niektoré parlamenty už sú v období prázdnin. Je tu jedna požiadavka, by Európska únia, ktorá bude mať právny štatút, aby aj Európska únia sa stala signatárom tohto dohovoru. Možno aj toto by bol spôsob, ako e, primeť tie členské štáty, ktoré ešte majú e, nesplnené záväzky, aby ich napravili. Dúfam, že zakrátko Európska únia aj členské štáty e, sa stanú tam hľadcov silou, budú príkladom pre tie tretie krajiny, ktoré potrebujú takúto pomoc, aby buď zneškodnili svoje zásoby kazetovej munície alebo aby už e, znemožnili ďalšie využívanie. Ďakujeme pekne, pán Galer, pani Gomeš teraz. Vážená pani predsedajúca, vážna vysoká zastupkňa Európskej únie. Kazetová munícia zničuje, zničí e, životy, ale aj životné prostredie a naozaj disproporčným spôsobom a nerobí rozdiely medzi civilmi a vojakmi v akýkoľvek ozbrojených konfliktoch. Tá myšlienka je tá, že má v podstate poskytnúť bezpečnosť tých krajín, ktorá používa túto muníciu. Je to chybná, zlá myšlienka, keďže to porušuje aj medzinárodné humanitárne právo. A v podstate to porušuje pravidla globálnej bezpečnosti a sú tu krajiny a ľudia, najmä v rozvojových krajinách, ktoré sa stali veľkými obeťami týchto zbraní. Dohovor o kazetovej munícii zavezuje signatárov, aby postupne zničili svoje arzenály takejto munície a zároveň, aby sa zbavili tých zbraní, ktoré doposiaľ neboli spustené a zároveň zakazuje prevoz a skladovanie takýchto zbraní a respektíve zakazuje prevoz do krajín, kde by mohla byť táto munícia využitá. Nie všetky členské štáty, štáty to ratifikovali, aby zároveň zabránili e, transferu e, týchto, týchto zbraní a zároveň sa nepodpísali teda po tento úplný zákaz a úplnú elimináciu týchto zbraní. 11 členských štátov už e, podpísalo, ale ešte stále neratifikovalo. Jedna z tých krajín je moja ktorá túto legislatívu len nedávno spustila a teraz sa nachádza v schvalovacom konaní v roku 2008 a dva roky potom ešte stále sme sa nevyjadrili v našom národnom parlamente. Je to naozaj zahambujúce, pretože Portugalsko bolo veľmi aktívne v propagovaní tohoto dohovoru a to vrátanie ďalších krajín. Ehm, okrem iného aj Guinea Bissau a Cap Verde povedali, že ratifikujú tento dohovor v auguste, tak aby tento dohovor začal byť aktívny a to je ešte skôr ako Portugalsko. Takže akékoľvek meškanie v ratifikácii je neospravedlniteľné. A práve preto vás vyzývame, pani vysoká zástupkňa, pani baronka Eštenová, aby ste zabezpečili to, že tento proces spustíte, tak aby sme si boli istí, že Európska únia pristúpi k tomuto dohovoru možno v rámci tých nových možností, ktoré nám otvorila Lisabonská zmluva. Európska únie mala bez pochyby okamžite napredovať a tie členské štáty, ktoré dohovor stále ešte nepodpísali dohovor, a to nehovorím o ratifikácii, by mali byť volané na zodpovednosť. To je zodpovednosť pre nás ako Európsky parlament, aby sme žiadali. Ďakujem pekne, pani Linne, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kazetová munícia zabíja stovky tisícov civilov počas posledných 40 rokov a bohužiaľ stále tento trend pokračuje. Nesmieme zabúdať na to, že tretina všetkých, všetkých obetí kazetovej munície sú deti. Zoberte si príklad vietnamského dievčatka, ktoré e, sa hralo na záhrade a stala sa obeťou kazetovej bomby. Stratila obe svoje nohy. Tá tragédia je, že bola považovaná za šťastnú. Štyri z desiatich nešťastí pri, s každou muníciou vedie k smrti. Počas rokov a intenzívnej kampane máme konečne dohovor, ktorý dokáže priniesť zmenu. Je naozaj absolútne nevyhnutné, predovšetkým, aby všetky členské štáty podpísali a ratifikovali tento dohovor ako urgentnú tému, ako už povedala aj pani Gomeš. Táto téma, bohužiaľ, bohužiaľ, a hovorí to aj toto uznesenie, len 11 členských štátov ratifikovalo tento dohovor. ako sa zároveň aj približujeme k vstupu do platnosti tohoto dohovoru od 1. augusta. Rada by som videla e, zosúladené úsilie medzi parlamentom a komisiou, tak aby sme presvedčili všetky členské štáty EÚ, aby tento dohovor podpísali a ratifikovali. Členské štáty EÚ, ktoré to už podpísali, by mali rýchlo pracovať na tom, aby vytvorili národnú legislatívu, ktorá bude tento dohovor implementovať a zároveň aby zničili svoje zásoby, ako už spravilo napríklad Španielsko. V roku 2002 som bola spravodajkyňou parlamentu pre správu, ktorá hovorila o, o, o dohovore OSN o právach ľudí s postihnutím, ktorý bol schválený v roku 2006. Európska únia už čoskoro podpíše tento veľký dohovor. Bude to naozaj úplne protirečivé, ak by sme potom nedokázali konať eh, v prípade kazetovej munície. Pozrite sa na budúcnosť. Je naozaj veľmi dôležité, aby komisia aj rada zahrnuli z úplný zákaz kazetovej munície do štandardných dohôd s tretími krajinami. A naozaj by som si rada vypočula plán vysokej zástupkynie EÚ, ako si osvojiť tento princíp. Dohovor rovnako vytvára aj nový humanitárny štandard – a síce hovorí aj o asistencii obetiam, hovorí o usmerneniach a dobrej praxi, a to vrátanie zdra- medicínskej zdravot- starostlivosti, psychologickej a lekárskej podpory. Čo je zároveň veľmi dôležité, ako to už spomenula aj vysoká zástupkynia, je očistenie alebo vyčistenie e, pozostatkov tej dokazovej munície, ktoré zostávajú ako, ako svedectvo konfliktov v dohovore vyzývame každú krajinu, aby poskytli asistenciu pri čistení a, a odstraňovaní pozostatkov kazdovej munície a zároveň o propagovaní a šírení technológií, ktoré sú zamerané na čistenie takýchto kontaminovaných oblastí. Musíme robiť všetko preto, aby sme dokázali zachrániť životy tisícov, ktoré ešte len budú zabité alebo zranené. A zároveň musíme pomôcť tým, ktorí už boli zranení. Vieme veľmi veľa o, o hrozných účinkoch týchto zbraní. Aj tí, ktorí ten dohovor nepodpísali, by nikdy nemali takéto zbranie používať. Naozaj vás všetkých vyzývam, aby sme tento, toto uznesenie podporili. Ďakujem pekne, pani Line. Pani Lunáček, nech sa páči, 1 minúta, 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážna pani Ešton, dámy a páni. Poprvýkrát, e, zhruba pred 4 rokmi, som mala dočinenia s témou kazetovej munície, keď skupina občianskej spoločnosti e, e, sa obrátila na Rakúsky parlament a požiadali nás, aby sme zorganizovali podujatie na túto tému, aby sme oživili tento dohovor. Týkalo sa to ľudí, e, ktorí boli priamo postihnutí, e, tomu municiou prišli o rodiny príslušníkov alebo mali nejaké zdravotné problémy e, spojené s touto municiou a hovorili o tom, k čomu dôjde, keď takáto bomba vybuchne. Sú to malilinké čiastočky, ktoré sa potom rozptilujú a ostanú v teréne niekoľko rokov. Potom deti, ktoré sa tam hrajú, vidia tu, tento farebný kústok, chytia ho do ruky a to dieťa príde o nohu alebo o ruku. Ja som sa v Rakúsku vtedy začala veľmi intenzívne venovať tejto téme. Moja krajina napriek e, počiatočnému odporu bola prvou z tých, ktorá podpísala tento dohovor. E, a takto to má byť, ale ešte stále chýba veľa krajín Európskej únie. Som veľmi rada, že sa nám podarilo teraz týmto uznesením primeť e, väčšinu, 5 politických skupín, aby to podporili. E, najmä e, pána Galera by som rada vyzvihla, aj keď vieme, že vo vašej politickej skupiny skupine to nebolo celkom ľahké. Chcem vám poďakovať za to, že aj vaša skupina sa podiela na tejto iniciatíve a je ochotná spomenúť tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali, ktoré ešte nie sú ochotné uh, E, skutočne zničiť svoje zásoby týchto e, zbraní a zaviazať sa k tomu, aby ich už nikdy nepoužívali. Pani Eštenová, dva otázky, ak to volíte. Požiadavka, aby Európska únia e, ako samostatný subjekt podpísala tento dohovor a v rokovaniach s tretimi, s tretimi štátmi požadovala zákaz katetovej munície, aby to bolo štandardnou normou v rámci nešírenia E, zbraní hromadného ničenia. Plánujete k tomuto nejaké kroky alebo nie? Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Luzi. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Aj ja by som poďakovala a rada svojim predrečníkom za ich vystúpenia. Môžem povedať, že s nimi e, súhlasím. Kazetová munícia, ako to už zaznelo, e, je jednou z najbrutálnejších zbraní vôbec. E, ešte donedávna štáty Európskej únie a Spojené štáty ešte využívali tieto zbranie. Napríklad v bývalej Juhoslávii, v Iraku, v Afganistane, v Jemene. A je skutočne hrozné, ako to už odnelo, že odpad kazetovnej munície až na 98 obetí, e, obete týchto e, zbraní e, sú úplne usmrtené a 27 týchto obetí sú deti. Napríklad nemecká Deutsche Bank nepriamo investuje do podpory fungovania týchto zbraní. E, výrobcovia a distribútery e, týchto zbraní v rámci programu A3 Communications. E, tieto všetky prepojenia sa dajú veľmi ľahko dokázať. Skutočne nehanebne takto zarábajú peniaze na smrti iných. Využívanie výroba, získavanie, skladovanie týchto zbraní je potrebné zakázať, e, ale taktiež je potrebné zakázať obchodovanie s týmito zbraniami. Preto je potrebné, aby všetky členské štáty EÚ, ako aj všetky ostatné štáty, podpísali tento dohovor o kazetovej munícii a tiež ho ratifikovali ešte pred 1. augustom. Ak e, to nebude možné, ako povedal pán Gáler, tak potom čo najskôr, keď to bude možné. Okrem toho je potrebné uvaliť moratórium na výrobu a šírenie kazetovej munície až k, do ratifikácie tohto dohovoru. A čo najskôr by bolo potrebné začať s so zneškodňovaním existujúcej kazetovej munície. E, som veľmi rada v mene policie skupiny, e, že máme takúto spoluprácu e, v celej škále politických skupín a dúfam, že budeme mať aj dohodu, ktorá bude formou takéhoto spoločného uznesenia. Dúfam, že toto uznesenie bude obrovským úspechom v boji proti tejto smrteľnej zbrani. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán, e, pani Lusing, pán Smith tu nie je, tak navrhujem, aby sme okamžite prešli k postupu k HDI a dávam hneď slovo pánovi Papa Nikolau na jednu minútu. Nie sme príliš počasovým tlakom, nie je náš tu veľmi veľa. Ďakujem pekne. Ako tu už zaznelo, 11 z 27 členských štátov už podpísalo tento dohovor, ktorý je tak dôležitý, ktorý sa týka kazetovej munície. Členské štáty je potrebné vyzvať k tomu, aby podpísali tento dohovor. Isté, že e, núka sa otázka, prečo niektoré členské štáty ešte stále nepodpísali tento dohovor, aj keď 1. augusta tento dohovor nadobudne platnosť. Nuž, e, sú tu dôvody, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti. Niekedy je to skutočne oprávnené, mm, keď napríklad e, sa to týka susedného štátu Európskej únie, ktorý prejavuje isté nenávistné sklony. Uh, ale myslím si, že ak chceme mať takýto dohovor, musíme e, sa snažiť o to, aby bol aj podpísaný. Musíme príjmať aj susedné krajiny Európskej únie, ktoré možno majú nejaké nenávisné sklony, aby sa tiež pridali k tejto iniciatíve. Ak sa chcú najmä stať členmi našej európskej rodiny, teraz pán Mikolášik. Madame la présidente,

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsedajúca, keď diskutujeme o tom, čo môžeme pomenovať ako akýsi, ako odvratená strana moderného života, pred chvíľou sme hovorili o zničení životov kvôli HIV a AIDS, Teraz tu vidíme rovnakú deštrukciu nevinných civilov kvôli kazetovej munícii. Vďaka Lisabonskej zmluve eh, máme nové nástroje k dispozícii, ktoré, eh, ktoré dávajú pani baronke Eštonovej ako vysokej zástupkyni možnosť hľadať riešenia pre takéto vážne problémy. A ale skôr ako budeme poučať iných, musíme si upratať pred vlastným prahom. A len 11, 11 členských štátov podpísalo e, tento dohovor a to nestačí. A práve preto e, vysoká zástupkynia bude musieť využiť svoj vplyv, aby sa pýtala ostatných, prečo tak neurobili. A potom budeme musieť odstrániť tie bariéry, ktoré tam existujú, aby to podpísali. Len potom sa môžeme posunúť dopredu. Len potom môže Európska únia hovoriť jedným hlasom zvyšku sveta a ak nedokážeme hovoriť jedným hlasom, a ak si nedokážeme upratať pred vlastným prahom, ako dokážeme sa pozrieť na iných a hovoriť, že Lisabonská zmluva priniesla nové nástroje a že nám to umožní byť vedúcimi lídrami a zasadovať dobrý príklad všade vo svete. Takže najprv si zameďme pred vlastným prahom a až potom môžeme napravovať ostatných. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz má slovo pani Baronka Aštonová akým spôsobom dokážete, aby 16 krajín ratifikovalo pred 1. augustom. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsedajúca, vážení poslanci, to bola naozaj veľmi dôležitá debata a písala som si poznámky z vašich vystúpení a samozrejme aj som si poznamenala vaše obavy. Dovolte mi začať tým, že Európska únia si zachová svoje angažovanie v tom, aby sme dosiahli úplný zákaz kazetovej munície tým, že dokážeme aktívne presadzovať svoj politický vplyv prostredníctvom dohovoru o kazdovej munície a zároveň aj prostredníctvom dohovoru o niektorých konvenčných zbraniach. Rovnako budeme naďalej poskytovať eh, medzárodnú spoluprácu a asistenciu, a to tým, že budeme zacielovať svoje aktivity proti kazdovej munícii, a to v rámci eh, rozvojovej, a rozvojovej politiky a politiky spolupráce. Dovolte mi eh, spomenúť niekoľko bodov, ktoré sa objavili v tejto diskusii. V prvom rade rozhodnutie o pristúpení k dohovoru zo strany Európskej Európskej únie e, v postlisabonskej e, ére. To samozrejme závisí od členských štátov, pretože to spada do pôsobnosti členských štátov a e, poslanci majú rozhodne pravdu v tom, že toto je téma, ktorú treba otvoriť a budeme sa jej musieť venovať. Ak teda môžem povedať, pozícia, ak tomu ja správne chápem, radu členských štátov je taká, že máme 11 štátov, ktoré ratifikovali aj podpísali tento dohovor ale máme tu ďalších 8 členských štátov, ktoré to podpísali, ale ešte neratifikovali. Takže to je 19. A teda 8 členských štátov, ktoré v tomto smere neurobili a ešte nič. A poslanci veľmi jednoznačne vyjadrili svoju pozíciu. Rovnako ja, ako aj vy, chcem vidieť tak, aby čo najviac členských štátov tak ratifikovalo, ako aj podpisoval tento dohovor. Rovnako by som sa v stručnosti chcela venovať aj tomu bodu, ktorý spomenula pani Lin a týkala sa to asistencie tretím krajinám. Ako som už spomenula e, vo svojom vystúpení, to, čo robíme e, pre podporu tretích krajín ako súčasť e, mainstreamingu našich politik, to všetko je v podstate post-Lisabonská príležitosť, aby sme, aby sme zosúladili naše politiky. Chceme naďalej veľmi aktívne sa angažovať prostredníctvom nástrojov, ktoré ktoré máme zameraných na vonkajšiu pomoc, tak aby sme e, pomáhali pri e, zneškodňovaní nevybuchnutých e, mín, opustených zásob munície ako aj veľmi presne popísala pani Lunáček, čo sa stane, keď tieto zafarbené, zafarbené sú výbušniny vlastne vybuchnú v rukách detí. To má naozaj devastujúce účinky. Vedie to k strate života alebo strate končatín väčšina, väčšinou sa snažíme využívať naše geografické nástroje a zároveň sa snažíme komunikovať s partnerskými krajinami a samozrejme sa snažíme využiť aj humanitárnu pomoc a nástroje humanitárnej pomoci, napríklad Libanon alebo Sri Lanka. A takisto sa snažíme zabezpečiť, že sa snažíme e, tieto témy e, otvoriť aj v prípade vznikajúcich kríz. Máme viac ako 300 e, miliónov eur, ktoré máme vyčlenených pre podporu tých krajín, ktoré boli priamo postihnuté e, mínami alebo kazetovou muníciou. Spomenula som Afganistan, kde sme minuli 22 miliónov, e, v Libanone 7 miliónov eur. A máme tu budúce projekty v Bosni a Hercegovine, Laose, Kambodži a tak ďalej. Tie sa v súčasnosti pripravujú. Rovnako chcem povedať aj to, že hoci som poskytla tieto čísla, ťažko sa kvantifikujú presné údaje pre naše programy. A dôvod je ten, že počas operácií priamo v teréne Jednoducho nerobíme rozdiely medzi tým, eh, čo sa od, odstráňuje, čo sa odmiňuje. Dôležité je, aby sme tieto územia vyčistili a pevne verím, že eh, toto aj poslanci dokážu pochopiť. A posledná vec, ktorú som chcela povedať, je, že sa naozaj snažíme zabezpečiť to, že trváme na, na podpore, trváme na rýchlej ratifikácii tohoto dohovoru. Máme tu koordinačné stretnutia medzi eh, od, expertami na odzbrojenie a máme tu takisto aj otázku univerzality tohoto dohovoru, rovnako ako aj pripravenosti jednotlivých, eh, jednotlivých aktérov a tieto veci sú vždy prediskutované na pravidelných stretnutiach. A rozhodli sme sa maximálnym možným spôsobom prispieť k tomu, aby sa uskutočnil prípravný výbor v Ženeve v septembri, tak aby sme zabezpečili, že dôjde k adekvátnemu napredovaniu, eh, keď dôjde k prvému stretnutiu signatárskych krajín. Eh, hoci hodinu, už máme neskorú hodinu, toto bola naozaj veľmi cenná debata a veľmi si vážim tie príspevky, ktoré zazneli. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička komisie. A tým môžeme ukončiť dnešné rokovanie. Budeme hlasovať o tomto uznesení zajtra. Želám vám všetkým príjemný večer. No, no, no.